Vážení členovia Európskeho parlamentu, vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, som naozaj e, veľmi rád za toto veľmi vrele prijatie e, v Európskom e, parlamente a chcem sa poďakovať za možnosť stretnutí s mnohými vás počas toho uplynulého mesiaca, lebo stretnutia s vami boli pre mňa veľmi inšpiratívne a veľmi inovatívne. Som veľmi rád, že môžeme privítať na tomto stretnutí aj pani generálnu riaditeľku Odil Kantán, ktorá spolu s celým generálnym riaditeľstvom Jak mi bola veľmi nápomocná v týchto prvých týždňoch, eh, počas ktorých som pôsobil v novej kapacite. Madam President, as I said, thank you very much for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 And as I said a moment ago, we'll do our best to maximize the potential of new competencies given to the European Union in the field of sport. Madame la Présidente, merci beaucoup. Et maintenant, je suis euh, d'écouter à vos commentaires et de répondre à vos questions. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Commissaire. Um, we have uh, just 30 minutes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 Vážený pán komisár, veľmi pozorne som vás počúvala a vy ste vo svojej prezentácii to aj spomenul, ale predsa len. Každý deň počúvame alarmujúce správy o tom, ako naša mládež má nezdravý spôsob života, počnúc zlými stravovacími návykmi, ale čo je dôležité, mládež má málo telesnej výchovy a vôbec aktivít. Alarmujúca je skutočnosť, že až 50 detí na hodinách telesnej výchovy necvičí. A to z rôznych dôvodov. Význam športu a športovej výchovy má klesajúcu tendenciu. V minulom volebnom období bolo poslancami prijatá správa, ktorej vyjadrili poslanci znepokojenie nad klesajúcim významom športu vo výchove a vzdelávaní Správa odporúča, aby deti mali aspoň 3 hodiny telesnej výchovy týždenne s cieľom viesť ich k zdravému životnému štýlu a bojovať proti obezite v mladom veku. Chcela by som sa spýtať, a to je moja otázka, čo chce komisia v tomto robiť, aby skutočne sa e, tá správa a tie odporúčania v členských štátoch aj naplňali. Ďakujem pekne. Anu Takula.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 budem veľmi rád odpovedať po slovensky pánovi poslancovi eh, eh, Migalskému. A samozrejme, takisto mu veľmi, veľmi rád eh, odpoviem aj, ako vnímame východné partnerstvo. Musím povedať, že európska susedská politika a východné partnerstvo je jedným z príkladov aký pozitívny vplyv malo rozšírenie na Európsku úniu. Vďaka rozšíreniu sme dostali ako Európska únia nových susedov, nových dôležitých susedov, ktorí nám umožňujú nadvezovať nové vzťahy, nové kontakty a rozširovať zónu stability a zónu prosperity. Minulý týždeň som sa zúčastnil rokovania Lublianského procesu, ktorý, ako iste viete, je veľmi dôležitý hlavne pre priestor Balkánu a ktorý sa sústreďuje na to, ako a akým spôsobom môžeme uchovať e, architektúr, architektúrne pamiatky, ktoré majú význam pre celý región. Ako to robiť v regionálnom kontexte, aby sa tie krajiny, ktoré mali medzi sebou problémy ešte pred niekoľkými rokmi, naučili spolu komunikovať, spolupracovať, ako si vymieňať informácie ohľadom úspešnosti ich projektov. A výsledkom tohto procesu bola kievská iniciatíva, kde sa úspech tohto procesu bude aplikovať takisto aj na krajiny východného partnerstva. Ďalej by som mohol spomenúť e, programy ako Tempus, programy, kde sa e, vymieňajú, vymieňajú študenti medzi E, medzi krajinami e, východného partnerstva a Európskej únie a takisto aj e, program Erasmus Mundus, kde sa snažíme prostredníctvom pomerne solidnej finančnej zábezpeky umožniť najlepším študentom z celého sveta vrátane našich partnerov z východného partnerstva umožniť štúdium v Európe tak, aby si mohli zvýšiť oni kvalifikáciu pre seba, pre svoje krajiny a zároveň, aby Európa mohla byť obohatená o ich talent. A myslím si, že ten proces rozpracovania týchto programov pre východné partnerstvo pokračuje eh, veľmi pozitívne, veľkým tempom a som si istý, že budú zohrávať o mnoho výraznejšiu úlohu aj v budúcnosti. Súhlasím s pani eh, poslankyňou eh, Smolkovou, kde naozaj poslednom období, keď sa pozrieme na eh, akékoľvek štatistiky, tak vidíme, že ten trend je naozaj veľmi znepokojujúci. Ja som bol sám prekvapený, keď som sa eh, dočítal, že už 42 šesťročných detí pracuje na internete a trávi väčšinu času nie tak, ako to bolo počas našej generácie, športovaním e, vonku, ale sedením za počítačom, či už e, hraním internetových hier alebo pozeraním videa či DVD. Proste zmenili sa, zmenil sa životný štýl nielen u detí, ale aj u dospelých osôb. A keď som sa minule pripravoval na ústnu otázku v Európskom parlamente, tak eh, eh, som bol informovaný, že podľa štúdií, ktoré máme dnes k dispozícii, eh, príjem kalórií v 50. rokoch bol oveľa vyšší ako dnes. Ale v tom čase bolo takisto aj viac pohybu a preto v tom čase neboli také problémy s obezitou, ako ich máme dnes. Čiže čo môžeme v tejto oblasti urobiť? Európska komisia prišla s viacerými spôsobmi, ako tento trend zlepšiť. Boli vydané Ehm, také usmernenia pre e, fyzickú aktivitu, ktoré mali byť uplatnené v školách. Bola prijatá európska stratégia E, pre mládež a sú financované viaceré programy v rámci programu Youth in Action, ktoré vlastne majú podporovať e, e, fyzickú aktivitu, športovanie mladej generácie a robí to takým spôsobom, aby to nebolo niečo, čo sa urobí raz a potom sa na to zabudne, ale aby to bola aktivita, ktorá mladých ľudí pritiahne na dlhé obdobie a stane sa súčasťou ich životného štýlu. Concerning the, the Teachers Initiative, um,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 e, e in quale modo la commissione, la commissione intende assicurare la protezione della produzione musicale in europa. grazie signor commissario. Grazie, Ďakujem veľmi pekne. Takže v prvom rade, pán komisár, by som sa veľmi chcela pripojiť k tomu zástupu gratulantov a chváli na, vaš, na vašu prezentáciu, pretože bola podľa môjho názoru veľmi dobre pripravená. Uh, ja mám také dve otázky. E, jedna sa týka vlastne podpory e, výmených programov so študentmi z nečlenských krajín Európskej únie. Vy ste spomínali východoeurópske partnerstvo, že v tejto oblasti sa e, dá povedať, že je tam dosť veľký nárast alebo je tam nejaký taký pozitívny vzostup. Chcela by som vedieť, že či sa pripravuje alebo či teda na akej úrovni je táto spolupráca vo výmených programoch s inými krajinami typu napríklad Latinskej Ameriky aby sme možno podporili to, že nebudú všetci chcieť študovať iba na Harvard do Spojených štátov, ale možno aj do Európskej únie. A pretože naše univerzity sú určite na minimálne takej istej úrovni ako tie v Amerike. A druhá otázka sa týka celoživotného vzdelávania. E, akým spôsobom chce Európska komisia v ďalšom období podporovať, e, aby sa celoživotné vzdelávanie stále zlepšovalo, aby ho čoraz viacej ľudí využívalo? Ďakujem veľmi pekne.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 Ďakujem veľmi pekne aj za e, gratuláciu, aj za otázku, ktorá sa týka výmeny študentov z neeurópskych krajín. Myslím, že e, v tomto sa takisto podarilo dosiahnuť veľký pokrok za uplynulé e, obdobia. Myslím si, že program Erasmus Mundus sa naozaj dostal do nových výšok. Jednak si myslím plne porovnateľnou výškou štipendia ktorú môžeme veľmi smelo porovnávať eh, s úrovňou, ktoré poskytujú eh, nadácie, ako je Fulbrightová nadácia a podobné nadácie v Amerike. A takisto aj počtom študentov, ktorí sme do tohto programu dokázali získať, ktorých je teraz eh, okolo 7500 a ten záujem o tieto študijné programy je naďalej veľmi veľký. Keby ste sa pozreli na rozpis rozpočtu pre e, generálne riaditeľstvo EAK, tak by ste videli, že e, tejto položke je naozaj venovaná veľká pozornosť a takisto je aj veľmi dobre rozpočtovo zabezpečená a myslím si, že tento flagship program zostane veľmi dôležitým aj do budúcna. Čo sa týka celoživotného vzdelávania, myslím si, že je to oblasť, e, v ktorej hlavne za posledné obdobie bolo úplne E, evidentné, že musíme venovať viacej priestoru, viacej pozornosti, viacej finančných prostriedkov. Spomínal som to aj v mojej úvodnej prezentácii, že jednoducho e, podľa všetkých štatistík o 10 rokov neskôr sa e, pracovný trh pre pracovníkov s nízkou kvalifikáciou prudko zníži a musíme dať týmto ľuďom druhú šancu, musíme im dať možnosť, aby si mohli doplniť kvalifikáciu tak, aby mohli úspešne súťažiť na Eh, pracovnom, na pracovnom trhu. Máme veľmi dobré programy, ktoré to vedia zabezpečovať už teraz. V niektorých krajinách uh, sa založili School of Second Chance, which are very, very uh, successful. A myslím si, že bude veľmi, uh, veľmi dobré, ak sa tiež z týchto skúseností poučíme a uplatníme ich v budúcnosti.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 First of all, European values, tolerance, uh, understanding, and the problems we have <laughs> with tolerance also. And um, on the other hand, a certain cinematographic style, which may be different from that, for example, practiced in, in other parts of the world. Thank you. Vielen Dank. Also ich freue mich, äh, dass also der Lux-Preis auch Anstoß gegeben hat, für andere, die Geld haben, es sinnvoll einzusetzen.